je na, rade Bota vyhlásenie Rady a komisie ochrana informátorov. V rámci, alebo teda v mene Rady, v mene slovenského predsedníctva dostáva slovo pán Korčok. Uh, Mr. Vice President of the Commission vážený, vážená pani podpredsednička, podpredseda komisie, vážený pán predseda, poslankyne poslanci Európskeho parlamentu. Ja by som chcel povedať, že toto je moje prvé vystúpenie pred Európskym parlamentom, odkedy Slovenská republika sa ujala e, svojho prvého predsedníctva minulý týždeň. A je veľmi dôležité pre ňa povedať, že sme presvedčení o tom, že my v mene rady budeme úzko spolupracovať s Európskym parlamentom. Máme jasne definované priority, spoliehame sa na vás, že sa nám podarí dosiahnuť matateľné výsledky, pretože to je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť hovoriť o otázke ochrany informátorov, whistleblowerov. No, skutočne viaceré udalosti a prípady v ostatných rokoch ukázali, Eh, úlohou whistleblowerov a podnetili európsku a celosvetovú diskusiu na túto tému, eh, keď eh, hovoríme za účelom ochrany všeobecného verejného záujmu. Whistleblowery zohrávajú dôležitú úlohu na odhalovanie hrozie pre spoločnosť a preto si zaslúhujú právnu ochranu. Je dôležité, aby mohli signalizovať bez toho, aby za to museli zaplatiť svojou prácou, reputáciou alebo dokonca životom. Ochrana, dovolte mi povedať, ochrana whistleblowerov je momentálne témou a predmetom viacerých medzinárodných nástrojov, napríklad smerenia OCD z roku 2012, súčasne eh, odporúčanie Rady Európy z roku 2014 vyzýva členské štáty, vytvorili rámec na ochranu informátorov a stanovili celé princípy a zásady v tejto oblasti. V našej práci na úrovni Európskej únie viaceré legislatívne akty obsahujú ustanovenia o informátora napríklad ochrana vysoborov a novinárskych zdrojov bola jedna z otázok, o ktorej, o ktorej sa hovorilo a v súvislosti s smernicou obchodných tajomstvách v minulom roku. Kompromisné návrhy poskytujú ochranu whistleblowerom pri odhalovaní nelegálnych aktivít, hlavne keď, alebo teda pod podmienkou, že konajú vo verejnom záujme súčasne ustanovenia o informátoroch sú vo viacerých o, o finančných službách ustanovenia, sú tiež na úrovni členských štátoch, štátov, hlavne v kontexte odporúčaní Rady Európy, o ktorých som hovoril predtým, čo sa týka horizontálnej legislatívy na úrovni EÚ. E, tejto téme je na komisii, aby zvážila túto možnosť a ja som e, si všimol a zaznamenal som výzvu parlamentu a požiadavku na jasný právny rámec na ochranu informátorov do konca júna tohto roku. Ja sa teším na názory podpredsedu komisie k tejto otázke. Rada zatiaľ nehovorila o tejto téme ako takej, ale v širšom financi hovorili sme o politikách integrity vo verejnom a súkromnom sektore v EÚ. Vážené poslanky neposlanci, na záver by som chcel povedať, že v rámci inštitucionálnych právomocí Rada bude zvažovať relevantné iniciatívy komisie na opatrenia na úrovni EÚ, sú nevyhnutné v tejto oblasti. A okrem toho viem, že komisia včera prijala veľmi dôležité oznámenie o ďalších opatreniach na zlepšenie transparentnosti a boj proti daňovým únikom, kde sa tiež hovorí o ochrane informátorov. No a na záver komisia zhodnotí rozsah horizontálnych a ďalších aktivít na horizontálnej úrovne, úrovni s prirešpektovaním princípu subsidiarity. Ďakujem veľmi pekne, pán Korčok. Čo sa týka komisie, pán Katajnen má slovo. Chcel by som privítať túto možnosť a hovoriť o ochrane oznamen- oznamovateľov. O podobnej téme sme hovorili pred 4 mesiacmi. Aktivity oznamen- oznamovateľov sú nesmierne dôležité pri eh, presadzovaní väčšej zodpovednosti eh, organizácií a firiem. Verejná, odcho- eh, verejná ochrana oznamovateľov tak v súkromnom ako aj verejnom sektore vedie k predchádzaniu kriminálnych aktivít. Preto komisia silne podporuje koncept ochrany oznamovateľov komisia podnikla kroky na ochranu e, oznamovateľov v sektorovej legislatíve EÚ a samozrejme sú aj e, usmernenia, e, ktoré sa týkajú ochrany oznamovateľov z roku 2012 v rámci európskych inštitúcií. Komisia takisto vytvorila spolahlivé mechanizmy na to, aby sme posilnili oznamovanie potenciálnych porušovaní e, pravidiel alebo skutočných porušovaní pravidiel pri prianí špinavých peňazí. E, tieto nariadenia hovoria, že musia byť zavedené také opatrenia, ktoré umožnia týmto ľuďom e, sa zbaviť ťažkostí. Podobné problémy a podobné nariadenia sú zavedené v jednotlivých firmách a v iných oblastiach európskeho práva, napríklad neužívanie postaveniu na trhu, ochrana investícií a ochrana obchodu. Masívne uniky dokumentov ako aféra Panama iba zdôraznili informáciu a dôležitú úlohu pre toto vyšetrovanie a v tomto konkrétnom e, prípade e, pri krátení daní a daňových únikov. Z tohto dôvodu komisia včera vydala oznámenie, kde načrtáva konkrétne prostriedky, opatrenia a to, čo treba robiť proti vyhybaniu sa daní daňovým podvodom a zároveň pre presadzovanie dobrého riadenia a správy. Komisia sa snaží uľahčiť výmenu najlepšej praxe aby sa zlepšila spolupráca na národnej úrovni, ako i úrovni EÚ. Z tohto pohľadu by som rád vás upozornil na verejnú konzultáciu, e, ktorú spustila komisia pred druhým výročným kolokvium o základných právach, ktoré sa bude konať 17. a 18. novembra 2016. Táto konzultácia otvára bude otvorená do polovice júla a jej snahou je vyjazniť si pokrok jednotlivých subjektov v tom, aký pokrok sa e, vykonal v tejto oblasti. Diskusia, ktorá v súčasnosti prebieha v parlamente, napomáha e, reakcii zo strany EÚ. Aby som to zhrnul, veľa krokov sa už prijalo na úrovni Európskej Európskej únie, tam, kde má EÚ kompetencie. Zohľadom na posilnenie ochrany oznamovateľov musíme veľmi zvážiť, rozvážne zvážiť eh, jednotlivé sektorálne kroky na úrovni EÚ pri plnom rešpektovaní princípu subsidiarity. Som veľmi rád, že si môžem vypočuť vaše pohľady na túto tému a komisia je otvorená vašim myšlienkam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, rečníci za jednotlivé skupiny, za EPP dostane slovo pani Pitera dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. OSN prijalo, prijala dohovor, ktorý má chrániť všetky tieto osoby, oznamovateľov, ktorí majú zabezpečiť ochranu, ktorý odhaľuje e, všetky typy týchto priestupkov. Ďalej, pokiaľ tu ide o ochranu zamestnancov, kde je potrebné chrániť tieto osoby pred ďalším prenasledovaním. Čiže chránené musia byť osoby, ktoré konajú v dobrej vôli je potrebné chrániť oznamovateľov, keď upozorňujú na mechanizmy fungovania spoločnosti, keď zistia, že hrozí nebezpečenstvo, či už zo strany jednotlivca alebo spoločnosti. Ich aktivity majú veľký význam pre odhaľovanie všetkých e, nekorektných činností, preto by sme mali e, konať spoločne v celej Európskej únii, ale iba vtedy, keď ide o ochranu verejného záujmu práve tým konaním v dobrej voli. E, v 2011 sa v tomto ohľade vydalo, vydal dokument, kde je potrebné zabezpečiť ochranu iba vtedy, ak informácie e, patria, teda e, e, slúžia verejnému záujmu. A ten istý tribunál sa vyjadral, že vlády by nemali obmedzovať to všetko, čo súvisí s činnosťami týchto škodlých, škodlivých praktík, aj poukázanie na informácie v dobrej vôli, a to je teda priorita že berieme do úvahy všetky aspekty tejto ochrany oznamovateľov, bude dôležitou záležitosťou, ak chceme eh, vyeliminovať túto patológiu verejného života. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz má slovo pani Regner. Ďakujem pekne, pani predsedujúca. Vážený pán komisárka Katajn, nechcem chodiť okolo horúcej kaše, ale chcem vám povedať, čo je pre nás osobitne dôležité. Potrebujeme horizontálnu smernicu, smernicu, ktorá v skutku bude chrániť e, oznamovateľov. Je to otázka politickej vôle a nie otázka právneho základu. Existuje e, Existuje istý základ ale keď komisia zájde ešte za tento daný základ, tak je to možné dosiahnuť. Je to pozitívny znak v prospech toho, že môžeme a musíme niečo vykonať. Túto, roz, túto rozpravu sme lokalizovali časovo správne pre S plus D. Je veľmi dôležité, aby sa konalo dnes pretože sa dívame na rozsudok voči Rafaelovi Aletovi, Antuanovi Delturovi. To je jednoducho škandál. Je to hamba pre Európu, tento rozsudok. Ľudia ako Deltur poukazujú na to, že teda bolo by ich treba pochváliť a, e, a preto Deltur dostal aj E, ocenenie. Nože teraz Deltur je odsudený za to, za čo dostal ocenenie, takže zdá sa, že tu niečo nebolo v poriadku, takže je to chyba v systéme a preto musíme tento systém opraviť. To znamená, potrebujeme horizontálnu smernicu a nie len sektoriálnu, pretože v opačnom prípade tú našu prácu, ktorú vykonáme v Európskom parlamente, pokiaľ je LuxLeaks a podobne, keď ide teda o to, aby sme naznačili, čo všetko je ešte obsiahnuté v panamských dokumentoch. Takže táto spolupráca je veľmi dôležitá dôležitá práca týchto oznamovateľov, takže je na ťahu komisia. Ja som si istá, že Európsky parlament bude komisiu v plnej miere podporovať. Ďakujeme pekne. Pane Makovaj. Ďakujem pekne. Chcem vedieť, čo sa deje v európskych inštitúciách. Z toho dôvodu potrebujeme práve oznamovateľov, Nuž tí, ktorí pracujú v európskych a národných inštitúciách a ktorí odhaľujú tie ilegálne aktivity v rámci týchto inštitúcií. Oni nie sú zradcovia, oni jednoducho obhajujú verejný záujem aby sa bojovalo napríklad proti korupcii a podobne. Čiže všetko, čo sa deje, či už v národných alebo európskych inštitúciách alebo súkromných inštitúciách, musíme ich chrániť. Nemáme adekvátne postupy na to, by ich mohli chrániť. Musíme ich chrániť. Je dôležité, aby neprišli o svoje pracovné miesta ako poslankyňa stále oslovujem ľudí z európskych inštitúcií, ktorí mi stále rozprávajú, dávajú mi dokumenty a informácie o tom, čo sa deje ilegálne v týchto inštitúciách. Musíme ich teda chrániť. Pán, pána, pane Pagas Antonu, a ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ak hovoríme o smerniciach a nariadeniach, tak jednoducho uvažujem, že sme tu ako Alenka v ríši divov. Ale tieto zločiny sú vždy krôčik pred nami. V roku 2014 už bola príslušná dohoda napríklad s Andorou a Lichtensteinskom a Švajčiarskom, no vtedy ešte panamské dokumenty neboli. Nož a vďaka oznamovateľovi sme sa dozvedeli o tom, čo sa vlastne uskutočnilo v Paname a že to ale treba povedať, že žiaden dopad to nemal a preto moja politická e, skupina chce vyzvať komisiu, a predložila smernicu, horizontálnu smernicu, istý rámec na to, aby sme chránili oznamovateľov. Moja politická skupina zastáva názor, že oznamovatelia zohrávajú veľmi dôležitý význam v demokratickej spoločnosti. Napríklad Wikileaks alebo e, Panama dokumenty nám ukázali, že nemáme náležité nástroje na to, aby sme sa mohli chrániť, tak musíme chrániť aspoň oznamovateľov. Už sme počuli, že je vo všeobecnom záujme spoločnosti týchto oznamovateľov chrániť, pretože sme sa dozvedeli, že teda e, tých dvoch oznamovateľov odsúdili. Pán Demázy, vážený pán predsedajúce, ľavicová skupina požiadala o túto rozpravu Rafaela Le Antoine del Tour. Boli odsúdení, keďže informovali o Wikileakse. No to boli všetko záležitosti, ktoré spadali do kompetencie predsedu komisie Žana Kloda Junckera. Dokonca E, mnohí auditori e, disponovali dokumentami luxemburského štátu. Ročne strácame jednu miliardu eur daňovými únikmi a potom nám to chýba na školy a nemocnice. Antoán je ďaleko väčšou morálnou osobnosťou ako mnohí politici, ktorí majú schránkové firmy. Antoán objavil E, tieto podvody. Nuža tí ľudia, ktorí ohlasia takýto trestný čin, by sa nemali e, trestať, ale tí, ktorí sa ich dopustili, by mali byť e, trestaní. Som pyšný na to, že s, s kolegom Gigoldom sme boli svetkovia na tomto procese Nuž, čo títo hrdinovia potrebujú, nie sú privetivé slova, títo hrdinovia potrebujú ochranu. Pán e, Juncker mi povedal, že je potrebná ochrana oznamovateľov, lebo vtedy sa vôbec nič neodohralo. Máme ako e, ľavica, teraz sme požiadali, že zatiaľ sa nebude e, konať ďalej, pokiaľ sa nebudú chrániť oznamovateľia. Takže vlastne tieto rozsudky voči Deltúrovi, Aletovi nás neprekvapili. Pôjde nám o to, aby sme vychádzali z článku 322, respektíve o ochrane finančných záujmov Európskej únie. Chcem vás poprosiť, podporte prácu Denisa. Komisia musí konať všetko ostatné, by bolo hambou, ale ja sa, ja sa teším, že je tu všeobecný záujem chrániť oznamovateľov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár eh, Katajnen, Povedali ste, že je veľmi dôležité eh, chrániť oznamovateľov a myslím si, že je na čase prejsť od slov k činom. Je to veľmi zvláštny svet. Žijeme vo svete, eh, v ktorom eh, ľudia, ktorí zistia, že došlo k nezákonitostiam, sú potrestaní a, tí druhy sú odmenení. Eh, je to nevieryhodné pre občanov. Občania sa eh, beránia novinári sú odsudzovaní. Kto sa tu zasadzuje za slobodu e, tlače? Kto sa tu zasadzuje za slobodu informácií? Kto e, chráni e, všeobecné informácie? Prečo treba chrániť európskych občanov? Jednoducho preto, že je to vo všeobecnom záujme sú ochrancami otvorenej, transparentnej demokracie, či už v otázkach týkajúcich sa zdravotníctva, ekológie, daňových otázkach, e, korupcie a tak ďalej. Potrebujeme takéto informácie, musíme chrániť takýchto e, ľudí a nie ich posielať do väzenia. Pán komisár, bolo by skutočne e, dobré, ak by ste sa pridržiavali toho, čo chce tejto oblasti dosiahnuť parlament a aby ste sa postarali e, o to, aby čoskoro vznikol príslušný e, dokument. Mm, v mene zelených chceme a požadujeme od vás e, dobrý európsky text na ochranu oznamovateľov. Pani Ferrara. Ďakujem pekne, pán predseda e, máme dočinenia so stále väčšou korupciou, najmä e, zo strany e, veľkých podnikov za súčinnosti auditorských spoločností a daňových poradcov. Niektoré veci sú na pokraji legitimity, škodia spotrebiteľom. A to je len niekoľko príkladov toho, aké škodlivé je e, to pre celú našu spoločnosť. Musíme využiť všetky nástroje a bojovať e, s týmto javom. Ale e, štátne inštitúcie to samé nepovedajú Mm, zvládnu, pretože sa to celé deje potajomky, takže musíme stimulovať občanov, aby odhaľovali ilegálne aktivity, o ktorých sa dozvedia. A práve z tohto pohľadu je dôležité eh, nájsť spoločné pravidlá v celej Európskej únii upravujúce ochranu oznamovateľov. Eh, skúsenosti v súvislosti s Laxlik ukazujú, že nemáme veľa času. Ďakujem. Eh, Pán kolega Precel tu nie je. Takže budeme pokračovať a slovo dám pani Le Grip. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, hovorím tu ako spravodajkyňa k smernici o ochrane informácií, o ktorých e, sa e, získaných počas výkonu práce. Bola v apríli schválená s veľkou väčšinou v tomto parlamente. A poprvýkrát európske inštitúcie a Európsky e, parlament, ktorý bol v tejto otázke priekopníkom, sa dostávajú do situácie, kedy oficiálne je uznaný e, právny e, text v Európskej únii, ktorý upravuje e, skutočnosť, že je potrebné niekedy chrániť tých, ktorí sú ktorí ohlásia nejakú ilegálnu aktivitu alebo chybu, o ktorej sa dozvedeli v rámci výkonu e, svojej činnosti. To e, sú e, veci, ktoré sú upravené, že prakticky v tejto smernici sme chceli chrániť týchto ľudí. Potom sa objavila aféra LuxLeaks, Panama Papers. Tento škandál je ešte len vo svojich počiatkoch, ale všetky tieto škandály ukazujú, aký dôležití sú oznamovatelia, pokiaľ ide o, o poukazovanie na takéto ilegálne praktiky, na ilegálne praktiky, e, ktorými mnohí e, porušujú e, zákony a naše základné práva dokonca. Pred niekoľkými deňami istý luxemburský sudca z odsúdil doboch oznamovateľov tým, že veľmi prísne a striktne aplikoval luxemburské právo. Ja patrím k tým, mimochodom aj mnohí kolegovia v tejto sále, ktorí eh, eh, si myslia, že ak by táto smernica bola inak transponovaná, eh, celé by to aj v Luxembursku bolo prebiehalo inak. Ochrana, ktorú musíme zabezpečiť pre oznamovateľov, musí byť garantovaná na celoeurópskej úrovni. Je veľmi dôležité mať globálny prístup. Ďakujem. Pán Koferáty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Chceme horizontálnu smernicu, aby sme chránili odvážnych ľudí, ktorí vykonávajú svoje povolanie s veľkým nasadením a s veľkou profesionalitou. To sú osoby, ktoré vyčnievajú nad e, kolegami e, svojim spôsobom. Je potrebné povedať, že bez aktivity takýchto oznamovateľov by dnes európske inštitúcie o tejto problematike nemohli takto náruživo diskutovať. Chceme, aby sa táto problematika riešila, pretože e, bez týchto oznamovateľov by sme nevedeli o týchto skutočnostiach, o týchto daňových e, únikoch, o tom, čo e, robia nadnárodné e, podniky, o všetkom tom, o čom sme sa dozvedeli v rámci LuxLeak a podobne. Ak však páchatelia nie sú potrestaní, to nesvedčí o dobrej práci európskych inštitúcií. Preto požadujeme od komisie, aby začala konať e, a to v záujme celého spoločenstva. E, oznamovatelia musia byť chránení. E, tie osoby, ktoré chceme chrániť, predsa ukázali, aké dôležité je bojovať proti týmto praktikám. Týchto ľudí musíme veľmi rýchlo chrániť. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pán Ďambacký. E, milí kolegovia, pán... Vážený pán komisár, vážený pán predseda rady, mnohé podniky často nemajú príslušné informácie a preto sa ťažko e, bránia, preto potrebujeme kritéria na to, aby sme mohli e, brániť zdroje. V opačnom prípade nebudeme môcť mať právnu istotu a jasnosť a súčasne budeme potrebovať osobitné zábezpeky pre verejnú bezpečnosť a trestnoprávne e, stíhanie. Táto správa, táto, tento návrh správy je komplexný a bolo by zaujímavé vidieť, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Pán Urban? Nech sa páči, pán Krespo. Ďakujem veľmi pekne. Dokumenty s panami ukázali význam e, prečo je dôležité poskytovať informácie, aby sa zistili informácie o praní špinavých peňazí a vyhýbaniu sa daní. Preto je veľmi dôležité vyšetriť všetky dokumenty a aj vyšetrovací výbor, ktorého som členom, sa, to, e, sa od, venuje tejto otázke. Je to vec, ktorej sa európske orgány musia venovať a je dôležité, že mená boli zverejnené. E, tento výbor presadil smernicu, e, ktorá je škandálozné skutočne, že, že títo ľudia boli op- odsudení, zatiaľ čo tí, ktorí sú skutočne skorumpovaní, ani neboli súdení. Takže tu je skutočne dôležité zasadiť sa za pravdu a za právo e, pre informácie. Je to práve vo, pre ktoré oznamovatelia riskujú svoj život a naša úloha je ich chrániť. Gracias. Ďakujem. Pekne slovo dostane pani Reda. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Je to vďaka ľuďom ako Antoine de Thun, ako i ďalším anonymným oznamovateľov z Panama dokumentov, pre ktorých máme túto debatu. A ja som presvedčený o tom, že parlament je zjednotený za to, aby sme oznamovateľov chránili na úrovni EÚ. I keď títo oznamovateľia odhalili e, daňové úniky, je jasné, že nie sú jediní a potreba ochrany oznamovateľov ide nad rámec len daňových podvodov. Je to otázka právneho štátu. Žiadna oblasť práva EÚ môže dokonale fungovať bez oznamovateľov, či už hovoríme o doprave, životnom prostredí e, a ďalších oblastiach vnútorného trhu. Kvalita demokracie závisí od nich E, ide o to, ako chránime tým, ktorí, tých, ktorí hovoria o verejnom záujme. Komisia musí urobiť príslušné kroky a toto je skvelá príležitosť, ako to robiť. Prijať legislatívu o ochrane oznamovateľov a prijať horizontálnu legislatívu. Parlament na to vyzýval už celé mesiace a rada je tiež v súčasnosti pripravená to zvážiť. Som rada, že to je na stole komisie a že zvažuje monitoring, ale monitoring nie je dostatočný. Po prípade LuxLeaks e, oznamovateľov, aké ďalšie dôkazy potrebujeme o tom, že existuje potreba legislatívy EÚ. Preto zaviaže sa komisia, aby zahrnula do budúce, budúcoročného plánu práce legislo, legislatívne horizontálne návrhy pre ochranu oznamovateľov. Ďakujem. Pán Vali. Ďakujem pekne. Pán predseda, to, čo sa udialo minulý týždeň, ma veľmi zasiahlo. Dvaja ľudia, ktorí preukázali, že sú pripravení informovať a my sme e, si to uvedomovali a oni boli na jeden rok odsúdení, rok a 9 mesiacov. My máme politiku, ktorá podporuje uh, E, pána Junckera, ktorý 20 rokov e, presadzoval tieto politiky vo svojej krajine ako premiér. Čiže kde je spravodlivosť? Ako môže európsky občan nájsť spravodlivosť v súčasnosti, pokiaľ inštitúcie nerobia nič a sú v tichu a nepríjmajú e, legislatívu, ktorá má pomôcť oznamovateľov. Namiesto toho podporujeme prax, praktiky, ktoré pán Juncker 20 rokov presadzoval, ktoré neprinášajú pokrok. A títo ľudia by mali byť vnímaní ako hrdinovia a nie, nemali by byť odsudení. Mali by sme skutočne to zmeniť, aby e, sme prišli so zmenami. Ďakujem pekne. Pán Majer zdá sa, že tu nie je. Tak slovo dostane pani Ulfskog. Tak, herr talman. Eh, jag vill tacka kommissionen och ordförandeskapet för att ni så snabbt har reagerat. Eh. Ďakujem pekne. Eh, rada by som zareagovala v mene socialistov a demokratov by som chcela povedať, že môžeme byť hrdí, pretože je to veľmi dôležité. Myslím si, že nútiť oznamovateľov k tomu, aby boli ticho, tí, ktorí ukázali občianskú statočnosť a poukázali na kriminalitu, na neprávosť, títo ľudia by nemali byť trestaní, títo ľudia by mali byť odmenení a mali by byť chránení zákonom. A správa, ktorú sme dnes prijali, jasne vyjadrila, že komisia čo najskôr musí predstaviť právny rámec, ktorý bude jasný a ktorý bude e, garantovať ochranu oznamovateľov, či už je to vo verejnom sektore alebo v súkromnom sektore. Preto je dôležitá rýchla reakcia a zároveň potrebujeme čo najskôr, aby tento e, návrh bol predložený, aby sme mohli prijať e, pozíciu v Európskom parlamente. V súčasnosti tá situácia nefunguje dobre a my musíme radikálne konať. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pán Gigold. Pán Katajnen, priamo sa chcem obrátiť na vás. Poznáme sa už z práce na hospodárskej a menovej únie a musím povedať, že teraz už piatýkrát dnes sme rozhodli, že konečne e, potrebujeme e, európsky rámec pre ochranu oznamovateľov. Počuli ste to naprieč frakciami, odhľadnúť od politického trička. Všetci chcú, aby Európska komisia prijala, hori, navrhla horizontálny právny rámec. Ráda povedala, že je pripravená si to vypočuť, e, vyslala pozitívny signál. Ja by som chcel jednoducho od vás počuť, kedy ukážete, že EÚ je akcieschopná, kedy urobíte prísľub, ktorý pán Juncker tiež vyjadril, že vypočuje si parlament. My sme vás 5 krát už vyzvali, kedy príde tento návrh, čo ste uviedli vo vašom oznámení, nie je dostatočné. Kedy, pán Katajnen, kedy príde návrh, kedy príde váš prísľub, e, občania Európy na to čakajú a dlžite nám to. Gracias. Ďakujem. Pani Rozier. Ďakujem, pán e, predseda LuxLeak e, Panama League a podobne. Musíme ďalej poukazovať na to, čo sa udialo a znovu žiadať ochranu oznamovateľov. Anton Dentur a Rafael Hale boli v Luxemburským súdom odsúdení minulý týždeň, pričom oni poukázali na e, jeden z najväčších škandálov daňových podvodov v tejto dekáde. A dnes e, príjmame správu a hovoríme o... Táto správa by bez týchto dvoch ľudí nemohla byť napísaná skutočne je to bezprecedentné. My musíme ukázať európskym občanom, že sme schopní konať v ich záujme, že sme schopní chrániť tých, ktorí to potrebujú, e, chrániť slobodu prejavu a demokraciu. Tento parlament dnes vedie túto rozprávu o oznamovateľov na e, žiadosť e, socialistickej skupiny a veľakrát už tento parlament žiadal o to. Prečo? Pretože národná ochrana oznamovateľov nie je dostatočná a my skutočne potrebujeme horizontálny text, horizontálny návrh legislatívy, keďže daňové podvody sa dejú naprieč e, celou Európou. E, je dôležité nájsť právny základ pre konanie a potrebujeme tento rámec v Európe. Je dôležité prekonať akékoľvek e, váhanie Kedy prejdeme, už skončíme tento business as usual. Je to neakceptovateľné, je tu politická vôľa, čakáme na to, čo pri, s čím príde komisia. Ďakujem. E, slovo dostane pán Javor. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán komisár, pán, pán predstaviteľ rady. Pán komisár Katajnen už hovoril o tom, aká je dôležitá spolupráca členských krajín. Ja som bol minulý týždeň v Luxemburgu na vypočutí No a tam sa zrodila myšlienka o tom, že to, čo všetko ste vyhovorili, pán komisár, nemôže byť eh, náhodou. A dôkazom toho je to, že jednoducho oznamovateľia, nie, že nie sme schopní zatiaľ chrániť oznamovateľov v rámci jednotlivých krajín ale musíme kona, konať spoločne. Nemáme už čas, nesmieme strácať e, čas. Čiže e, v Luxem, teda to, čo sa odohralo v Luxemburgu, nás e, vedie k tomu, že musíme konať v prospech našich občanov a spoločnosti, aby sa to takto nedalo ďalej, aby sme dokázali chrániť záujmy občanov a že je tu potrebné rozhodné konanie. Ďakujem pekne, pán Kofond. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán eh, komisár. Pred niekoľkými hodinami tento parlament s prevažnou väčšinou odhlasoval e, ochradu oznamovateľov. Takže nemožno pochybovať o tom ani v komisii, ani v rade, že táto snebovňa nebude akceptovať prenasledovanie oznamovateľov. Nemôže byť pochyb o tom, čo sa očakáva od komisie a od rady. Chcem zdôrazniť, že my nechceme okliešťovať kompetencie členských štátov, potom nevolám. Ale nemôžno pochybnovať o tom, že práve teraz Európa stráca teda čas. Pán komisár, potrebujeme ako to minimum jasný právny rámec na ochranu oznamovateľov. Členské krajiny musíme zaviazať, aby mali tie minimálne štandardy, a budú e, predchádzať takým škandálom e, Wikileaksu. A keď sa také odohrajú, dostane, dostanú sa na svetlo sveta. Je veľa oznamovateľov, ktorí sa teraz obávajú, že ich budú stíhať, pretože sledovali, čo sa stalo v Luxemburgu. Je celkom isté, že orgány využívajú svoje zdroje a majú prenasledovať tých skutočných páchateľov, nie tých hrdinov, oznamovateľov. Z tohto dôvodu vás opäť vyzývam, prosím vás, príďte s jasným právnym rámcom na úrovni Európskej únie, aby sme toto riešili, pretože potrebujeme to teraz a potrebujeme to veľmi naliehavo. Ďakujem. Pán Kostar. Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, Odsúdenie Deltura je porážkou Európskej únie. Také niečo sa nesmie zopakovať. Predsa to nemôže byť tak, že na európskej úrovni v tomto slimačom tempe postupujeme v našom eh, boji proti daňovým únikom a v boji proti daňovým, úraj, da, daňovým rajom. A eh, oznamovatelia predsa ohromne prispievajú k demokracii. Je to ich zásluhou, keď sa verejnosť dozvie, že veľké podniky konajú ilegálne a jednoducho nefinancujú e, to spoločné. Čiže potrebujeme v Európe e, horizontálnu úpravu na ochranu oznamovateľov. Komisia v ostatnom čase podnikla pokusy skrývať e, také niečo, že nemôže konať. Pán Katajnen právny podklad. Je tu, prosím vás, buďte konečne aktívni. Ďakujem pekne, pani Ajala. Ďakujem pekne, pán predseda. V oblasti dopravy, kde som dlho pracovala, keď sú nahlasované incidenty a podobne, tam je dôležité informovať o tom, čo sa deje a v Európskej únii sa snažíme vybudovať kultúru, e, ktorá bude horizontálna, kde bude chránený ten, ktorý poukazuje na to, čo sa deje, e, ak sa dejú prípady porušovania práv, títo ľudia majú dostať aj pomoc správnu či psychologickú. Je to v záujme verejnosti a v mojej krajine e, prišlo tiež k podobným prípadom, kde isté osoby stratili zamestnanie, prišli o zdravie, ich život bol úplne narušený, pretože poukázali na nekalé praktiky. Chcela by som eh, povedať, eh, čo som sa naučila na eh, hospodárskom a ekonomickom výbore. Tieto osoby preukázali skutočnú občianskú statočnosť, keď poukázali na, to, na tieto praktiky, čo sa deje a preto E, musíme trvať na tom, e, že pravidla musia byť jasne nastavené v ich záujme, aby sa nedostali do takéto e, situácie. A spravodlivosť ti treba učiniť zadosť. Potrebujeme takúto horizontálnu smernicu pre všetky prípady. Ďakujem, pán Katajn. Ďakujem, teraz sa dostávame k nášmu systému Catch the Eye, pán Marias. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ste, že oznamovateľia nemajú náležitú ochranu v Európskej únie. To, čo sa odhalilo, bolo užitočné napríklad e, Laxlík za prirodzene, že e, objavili sa rôzne mená, ktoré vyšli na svetlo v panamských dokumentoch. Čiže toto všetko bolo e, mimo, mimoriadne dôležité, aby sme pochopili, čo sa deje na tej rovine daňových únikov. Pán Katajnen, táto informácia sa nevyužila efektívne. Problém spočíva v tom, že európske inštitúcie a agentúry reagovali veľmi pomaly, teda pri tom, ako sa zaoberali touto situáciou. Bude dôležité aké, teda kroky, ktoré urobila komisia, tiež e, poukázali na to, aké pomalé bolo toto tempo. Je dôležité, aby svoje aktivity títo oznamovateľia realizovali ďalej. Je to predsa v prospech všetkých Európanov, aby sme chránili týchto jednotlivcov. Nech sa páči, pán Jokovič. Všetci hovoria o dôležitých témach Panama Papers, LuxLeaks. To sú eh, všeobecne eh, známe eh, témy. Ja by som ale eh, chcel hovoriť o množstve oznamovateľov, eh, ktorí nám chcú pomôcť v boji proti korupcii, v boji proti tomu, čo sa deje v rôznych firmách. Potrebujeme minimálne eh, normy, potrebujeme, aby existovali európske normy, aby neexistovala celoeurópska korupcia, aby sme mohli využiť služby oznamovateľov, ktorí poukazujú na negatívne negatívne eh, dianie v spoločnosti. Uvediem príklad z Chorvátska. Jedna oznamovateľka vo veľkej firme v Chorvátsku, v firme INA, mala obrovské problémy, pretože odhalila negatívne záležitosti v tejto firme. Pred niekoľkými dňami, piatimi, šiestimi, istá žena eh, eh, informovala o tom, ako sa zaobchádza so zastaralým mesom a bola výpo- dostala výpoveď a tieto veci musíme zmeniť. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Korupcia je niečo, čo je E, ľudskej e, povahy. E, existuje na všetkých úrovniach v manažmente, v rôznych organizáciách, na národnej aj nadnárodnej úrovni. Všetci vieme, že existuje a vieme, že korupcia je pre štát zlou vecou a len málo ľudí má odvahu odhaliť to. A často títo oznamovatelia sa stanú obeťou e, cieľom odplaty. Neodmenia ich za ich odvahu, ale oni chránia spravodlivosť a preto ich musíme chrániť. Európska únia musí mať systém pre týchto oznamovateľov skutočnej korupcie. V opačnom e, prípade e, by sme sa mohli opýtať, prečo lídry v EÚ nemajú dosť odvahy, aby bojovali proti korupcii. Pán Katajnen, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. Myslím si, že všetci sme na rovnakej strane. Oznamovanie je súčasťou e, právneho štátu, alebo malo by byť súčasťou právneho štátu Žiaľ, neplatí to pre všetky členské štáty a preto je potrebné mať jasný právny základ, aby boli oznamovatelia chránení, pokiaľ konajú v verejnom záujme. Ja žiaľ vám nedokážem dať presný dátum, pretože musí, kedy prídu návrhy, pretože musíme zhodnotiť právny Eh, právny základ. Môže to znieť nudne, ale eh, ak máme chrániť oznamovateľov, potrebujeme právny základ a my musíme naše eh, návrhy položiť na tomto právnom základe. A niekedy je to pomerne ťažké, pretože musíme zohľadniť to, aká je kompetencia EÚ, aká je kompetencia národných štátov. Plne to chápem. Plne chápem žiadosť a potrebu tohto parlamentu mať harmonizovaný európsky prístup. Je to súčasťou bežného právneho štátu v demokratickej krajine. Ale realita nie je až tak zlá, ako niekto si myslí, že je. A samozrejme existuje stále priestor na zlepšenie. Takže komisia hodnotí e, to, či máme právny základ v zmluvách aby sme mohli konať horizontálne. Musíme to urobiť, pretože zatiaľ si nie sme istí. Ochrana eh, oznamovateľov v audite, eh, zneužívaní trhu, praní špinavých peňazí, eh, prevoditeľné cenné papiere, ako aj obchodné tajomstvo. Tieto ustanovenia všetky máme. Neznamená to nevyhnutne, že Európska únia má kompetenciu jasnú vo všeobecnosti Eh, riešiť túto otázku. Je to vec, ktorú musíme prehodnotiť a preskúmať si veľmi podrobne. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu spätnú väzbu, za vaše želanie, aj silnú vyjadrenú vôľu a my musíme, budeme na tom eh, pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A slovo dávam pánovi Korčokovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja sa chcem poďakovať za túto rozprávu. Nazdávam sa, že poukázala na otázku oznamovateľov a ich ochranu Nazdávam sa, že je to absolútne zjavne, hlavne v súvislosti s ostatnými udalosťami, na ktoré ste mnohí poukázali. Po druhé si myslím, že naozaj je brať, treba brať aj to, čo povedal pán komisár Katajnen. Totiž komisia hodnotí e, právny základ pre horizontálnu legislatívu. Je to veľmi dôležitá otázka ja chcem e, skončiť s tým, čo, po, čo som povedal na začiatku v mojom úvode. Komisia by mala prísť e, s iniciatívou, k, teda k tomu záveru, že tu bude právny základ Takže potom sa urobí návrh a rada bude ochotná sa tým zaoberať náležitým spôsobom. Táto rozpráva bola v tomto kontexte veľmi dôležitá. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme pekne. Rozpráva